konať na ďalšom stretnutí v júni a budúce stretnutie, ďalšie stretnutie sa bude konať zajtra v stredu 22. mája o 8 hodine 30 minútach, prvá časť až do 14 hodine a potom od 15. do 23. hodiny druhá časť poriad